dialog z Maďarsku v otázke základných práv bez toho, aby sa diskutovala o základných e, právach. Myslím si, že žiadny iný problém nezaslúži takú veľkú pozornosť. Ďakujem pekne. Allora, prendo atto che c'è una richiesta. E, ďakujem veľmi pekne. Zaznamenal som túto požiadavku na zmenu programu. Budeme e, musieť toto posunúť predsedovi Šulcovi, ktorý rozhodne. V tejto chvíli budeme pokračovať hlasovaním. Prvý bod e, sa týka e, správy Korea. To je menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Prijaté. Prechádzame na správu Auken. Alkenovi. A nie. Nemáme rozpravu. Nemáme rozpravu k týmto veciam programu, preto budeme musieť pokračovať v tomto. Faktická poznámka. Prosím vás, faktická poznámka. na začiatku každej plenárnej schôdze môžeme rozhodnúť o zmenách programu. Je to výhrada. Výsada. To stádo. E, ďakujem pekne. Ten návrh je jasný, ale e, v tejto fáze e, musí rozhodnúť predseda. A preto tento podnet posunieme a on rozhodne a odkomunikuje to snemovni. Eh, pani komisárka Redingová, chcete? Nech sa páči. President. Vážená pani predsednička, parlament práve eh, odhlasoval o správe, o správe Korej de Campos a v mene komisie by som chcela urobiť nasledovné eh, vyhlásenie. Komisia víta dohodu, ktorú sa podarilo dosiahnuť s radou v otázke e, schválenia správy Koreje de Campos. Tešíme sa na čas, e, ktorú možnosť uzavrieť túto agendu. Pokiaľ ide o, o, o otázku e, e, spoločnej e, pomoci pre európsku infraštruktúru. Komisia by chcela povedať, že považuje za dôležité zabezpečiť podporu z Európskej únie a národných zdrojov pre granty, ktoré umožňujú implementovať projekty spoločného zájmu a umožňujú diversifikovať zdroje dodávok energie. Trasy komisia si ponecháva právo predkladať e, návrhy na základe výsledkov z monitorovania podľa e, e, článku 16 nariadenia o usmernení v otázke európskych energetických infraštruktúr. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz správa Margaret Aukenová dostáva priestor pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pani predsedajúca nie je tak často, kedy, že by teda vlastne Európsky ombudsman vypracovával pre nás osobitnú správu a preto je škoda, že nemáme plnohodnotnú rozpravu naplánovanú k tejto téme. Ide o rešpektovanie práv občanov a ide o účasť e, občanov na demokratickom procese. Musíme načúvať hlasu občana. Teraz chcem len povedať, že máme e, kvalitnú správu, dostali sme ju na úrovni výboru Ide o dva aspekty. Ide o otázku teda dodržiavania e, práv občanov. Rakúsko sa vyjadrilo, že v súvislosti s vybudovaním alebo rozšírením letiska e, Viedeň, vo Viedni, ombudsman súhlasil s tým, že príde k ex post analýze dalo by sa to nazvať aj analýza postmortem, tak či tak prichádza príliš neskoro, podľa môjho názoru. Ale občania by každopádne mali v tejto situácii mať právo zúčastňovať sa a potom aj podať žalobu. E, na to poukázal aj Európsky ombudsman a musíme to počiarknúť. Teraz ide o revíziu smernice BVM. Ide o rámcový program pre akčné plány v oblasti životného prostredia. Ide o to, že treba plne rešpektovať všetky kritéria a zabezpečiť na všetkých úrovniach účasť občanov, tam, kde je to možné. A za to by sme sa mali úplne rozhodne postaviť tu v Európskom parlamente. Mali by sme sa postaviť za to, aby mali vždy možnosť občania sa účastniť procesu demokratického. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali za dobrú atmosféru. Aj e, rakúsky poslanci veľmi dobre spolupracovali, nikto nebol nejakým spôsobom nahnevaný alebo niečím vytýkal. Takže ešte raz chcem poďakovať, pani predsednička. La votazione. fa... Dobre, hlasujeme. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. E, prechádzame k správe Arsenisa. Prvý blok pozmeňujúcich návrhov, kto je za, ďakujem, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Návrh komisie v pozmenenej podobe, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. Návrh uznesenia, e, konečné, to je menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Credo sia approvata. Myslím, že to prešlo. Dobre, schválené. Ďakujem pekne a teraz e, prejdeme k správe iCloud. Blok 1. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Návrh komisie v pozmenenej doplnenej podobe, ktoré je za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. E, prijaté. Máme technické problémy. Pán Brok, nech sa páči. Je mi naozaj strašne ľúto, e, nemám ešte hlasovací lístok, e, ale v menovitom hlasovaní som obe správy podporil. E, dobre, to sme si poznamenali. Teraz pani Tún, blok 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Návrh komisie, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. A teraz menovité hlasovanie k návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz e, správa Grech, e, blok 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Návrh komisie, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Prijatý. A menovite budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia a otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Prechádzame na správu Tyrolian, to je posledná v tejto chvíli. 109 pozmeňovacích návrhov. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 13. Kto je za, proti, zdržal sa niekto? Prijatý. Dobre, skontrolujeme. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 13. Koniec hlasovania. Prijatý. Návrh komisie. Kto je za, kto je proti? Zdrav sa niekto? Prijatý. A teraz menovite budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. A teraz e, e, pozastavíme to, počkáme na príchod e, hostia a potom budeme pokračovať v hlasovaní.